Tým pádom e, sme ukončili hlasovanie a teraz máme možnosť vysvetliť svoje hlasovanie. Nikto e, nezažiadal o možnosť vysvetliť svoje hlasovanie. Ak by ste mali takúto žiadosť, pre predsedníctvo ju prevezme písomne do 11.30. Teraz prerušujem zasadnutie, potom prehovorí k nám predseda parlamentu.